Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni, vážení kolegovia. Je evidentné, viac ako evidentné, že sa blíži Vianočná prestávka. Nie je nás tu príliš veľa, ale každopádne je fajn, že máme eh, tu na prítomných rečníkov, pána Luku a pána Mavra a ministrov, ministrov e, spravodlivosti a vnútra a ministra, ministerku Eleny Mavro, ministerku teda vnútra e, Cypru, e, ktorí zastupujú predsedajúce, e, predsedajúce, predsedajúcu krajinu a budú hovoriť o úspechoch dosiahnutých v oblasti spravodlivosti a vnútra za počas pôsobenia 6-mesačného Cypru, počas e, rotujúceho predsedníctva, hlavne o úspechoch dosiahnutých 6. Eh, 7. decembra 2012 na Rade pre vnútro a spravodlivosť. Bude teda prezentácia a potom dáme priestor na diskusiu. Poprosím eh, pani ministerka Mavro, ak chcete, ako pravo nech sa páči. Dobré ráno. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ja vystupujem aj v mene e, kolegu ministra spravodlivosti a verejného poriadku. A chcela by som z tohto miesta poďakovať e, za to, že ste nás dnes pozvali a aj za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali počas 6 e, mesiacov cyperského predsedníctva. Budem pokračovať po grecky, ak sa nenahneváte. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem za tú príležitosť, ktorú ste mi dali, aby som mohla odprezentovať prácu cyperského predsedníctva a aj vývoj v tých najdôležitejších oblastiach, ktoré sme e, riešili počas predchádzajúcich šiestich e, mesiacoch, pokiaľ ide o oblasť e, vnútra a spravodlivosti môj kolega, minister spravodlivosti a verejného poriadku, bude mať neskôr prezentáciu. Výzva, pokiaľ ide o efektívne a dobre pracujúce predsedníctvo, bola značná, hlavne v kontexte e, hospodárskej krízy a takisto tlaku v eurozóne. ale takisto aj z dôvodu prehlbujúcej sa krízy v Sýrie. Počas nášho predsedníctva Rada a Európsky parlament e, pracovali e, v duchu otvorenej a úprimnej spolupráce a kontinuálne e, spolu hovorili. A tak sa nám podarilo dosiahnuť hmatateľné výsledky na prospech a užitok všetkých občanov. Ako som už spomínala predtým, keď som predstúpila pre tento výbor v júli, e, našim cieľom bolo uzavrieť spoločný európsky azylový systém do konca roku 2012 v zmysle štokholmského programu a rozhodnutí Európskej rady. Ubezpečujem vás, že sme usilovne pracovali na naplnení tohto cieľa napriek e, ťažkostiam, pričom tým primárnym pravidlom, ktoré nás viedlo, bola kvalitná legislatíva a zabezpečenie práv tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, zatiaľ čo sme sa paralelne zaoberali e, možnými prípadmi zneužitia. Kde sa nachádzame v tejto chvíli? E, dosiahli sme politickú dohodu, pokiaľ ide o smernicu o podmienkach príjmania a takisto pokiaľ ide o nariadenie Dublin. E, domnievam sa, že sme dosiahli značný pokrok v rokovaniach, e, pokiaľ ide o smernicu o azylových postupoch alebo konaniach, azylovom konaní. Včera sa uskutočnil trialog a môžem konštatovať, že tie body, kde si to vyžaduje ešte ďalšiu činnosť, tak tie sa obmedzujú už len na 1-2, na 1-2 okruhy. Hlavne pokiaľ ide o tie slabšie skupiny. E, Rada v roku 2012 e, schválila všeobecný prístup, pokiaľ ide o nariadenie Eurodac e, na základe pozmeneného alebo novelizovaného návrhu komisie, ktorý tiež bol publikovaný v roku 2012 nakoľko parlament len včera schválil svoje pozmeňujúce návrhy, prvý trialog pre túto legislatívu sa uskutoční dnes. Rád by som zdôraznil, že sme sa veľmi priblížili prijatiu záverečného definitívneho rozhodnutia, pokiaľ ide o spoločný európsky azylový systém a je dôležité, aby všetky strany využili tú pozitívnu dynamiku, ktorá vznikla, tak aby sme čo najskôr dosiahli tento cieľ. E, chceme e, sa dostať k spoločnému Čiže budeme brať do úvahy tie výzvy, e, čiže spolupráca a úprimná solidarita. E, predsedníctvo e, veľmi pozorne sledovalo implementáciu záverov o solidarite na Rade pre vnútra spravodlivosť. Na začiatku decembra sme poskytli informácie o pokroku, pokiaľ ide o činnosti, ktoré sme naštartovali v júni 2012. Pokiaľ ide o pristahovalectvo alebo imigráciu, tam sme dosiahli značný pokrok, pokiaľ ide o diskusiu o legislatíve, o sezónnych pracovníkoch a o medzipodnikových presunoch. A už e, sa zúčastňujeme trialógov v týchto dvoch legislatívnych oblastiach. Chcela by som privítať začiatok trialógov, pokiaľ ide o smernicu o sezónnych pracovníkoch. Prihľadnutím na ťažké predchádzajúce rozhodnutia na úrovni rady. Sme si istí, že konštruktívnym prispením všetkých sa nám podarí čo skoro uzavrieť túto legislatívu a tým sa približíme integrovanej európskej imigračnej politike. Nemôžeme e, z tejto politiky e, vylúčiť ani inklúziu. Konferencia expertov, pokiaľ ide o lokálne a regionálne úrady alebo orgány, ktorá prebehla v novembri, tá počiarkla dôležitosť inklúzie ako hlavného motora pre rast a, so, a sociálnu inklúziu a takisto ako vec prospešnú pre imigráciu. Okrem toho, Predsedníctvo pracovalo aj na výzvach, ktoré sa spájajú s nelegálnym pristahovalectvom, pričom plne e, zohľadňovalo ľudské práva a dôstojnosť. Za týmto účelom sme veľmi pozorne sledovali implementáciu aktivít Európskej únie e, ohľadom imigračných tlakov. Osobitne sme vyzdvihli boj proti obchodovaniu s ľuďmi, to je naďalej obrovskou výzvou pre členské štáty, aj pre Európsku úniu. Rada v oktobri prijala závery v súvislosti s novou európskou stratégiou, stratégiou EÚ, pokiaľ ide o obmedzenie alebo elimináciu elimináciu obchodovania s ľuďmi. Okrem toho sme v októbri zorganizovali konferenciu v októbri o ďalšej spolupráci a koordinácii medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami ako aj o podpore integrovaného prístupu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Takisto by som chcela spomenúť druhú správu o implementácii akčného dokumentu, pokiaľ ide o posilnenie vonkajšieho rozmeru Európskej únie pri boji proti eh, obchodovaniu s ľuďmi. To bolo predložené v poslednej rade v decembri. Takisto sme podporovali konzultácie eh, pokiaľ ide o návrh nariadenia o Eurosur. S veľkým uspokojením môžem konštatovať, že včera prebehol prvý trialog v tomto ohľade. Včera e, potvrdili sme vzájomnú pripravenosť e, viesť úprimný a otvorený dialog, e, pokiaľ ide o ukončenie európskeho systému dohľadu nad hranicami, ktorý má byť uzavretý 1. oktobra 2013. Okrem toho by sme radi my sme chceli vyjadriť e, spokojnosť s konštruktívnym prístupom Európskeho parlamentu a komisie. A takisto tu bol návrh nariadenia technických úprav Schengenského hraničného kódexu je nepopierateľnou skutočnosťou, že Európska únia nemôže e, mať e, integrovanú európsku politiku pristahovalectva bez kontinuálnej spolupráce a dialogu s najdôležitejšími krajinami pôvodu a tranzitu pristahovalcov. Z dôvodu tejto skutočnosti sa predsedníctvo sústredilo na podporu implementácie záverov Rady o globálnom prístupe k imigrácii a mobilite konkrétnejšie e, boli prijaté dôležité kroky e, smerom k uzavretiu partnerstiev o mobilite s Marokom a Tuniskom. E, začal dialog, bol začatý dialog s Jordánskom, ktorý, ako dúfame, povedie postupne k uzavretiu dohody o partnerstve a mobilite pokiaľ ide o spoluprácu Európskej únie s dôležitými strategickými partnermi, s Indiou sa nám podarilo uzavrieť dohodu, v ktorej sa zavezujeme spolupracovať na spoločnom programe pre imigráciu a mobilitu. Pokiaľ ide o Čínu, tak sme sa dohodli na začiatku posilneného dialogu a na podpore série programov spolupráce. Zároveň pokračovala aj naša spolupráca so Spojenými štátmi, bola posilnená. So, spolu so Spojenými štátmi sme sa dohodli na prijatí obnoveného akčného plánu ohľadom záležitosti pristahovalectva alebo imigrácie a s Ruskom sa nám podarilo dohodnúť na pracovnom programe, ktorý pokrýva obdobie nadchádzajúcich dvoch rokov. Základným princípom, na ktorom je postavená EÚ, je právo na e, slobodu pohybu, voľnosť pohybu, voľný pohyb a tie prísluchajúce práva, je fakt, že EÚ sa musí viac otvoriť e, a musí byť prístupnejšia občanom. A toto by malo byť stredobodom našich politík. V tejto súvislosti ich musíme informovať ohľadom výhod, ktoré plynú z európskeho občianstva a v tejto súvislosti v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, za čo vám ďakujem, sa nám podarilo uzavrieť konzultácie, pokiaľ ide o Európsky rok občanov 2013, ktorý istotne bude mať e, významné dlhodobé účinky, pokiaľ ide o úsilie e, priniesť Európu bližšie k občanom. Nakoniec by som rada sa odvolala e, na nariadenia o finančných nástrojoch v rámci otázok vnútra, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. Diskusie ohľadom týchto návrhov nariadení sa ukázali byť ako tou skutočnou výzvou. Toto bola jedna z najkomplexnejších a najťažších tém, ktorú sme riešili počas nášho predsedníctva, hlavne z dôvodu ťažkej hospodárskej situácie, ktorá panuje v Európe napriek tej nepriaznivej situácii e, môžem tu s potešením konštatovať, že sa nám podarilo z časti dosiahnuť všeobecný prístup v súvislosti s horizontálnym nariadením a takisto aj pokiaľ ide o nariadenie o fonde pre vnútornú bezpečnosť a pre hranice a víza. Dúfam, že zajtra sa nám na Koreperi podarí dohodnúť, e, pokiaľ ide o nariadenie o fonde pre migráciu a azyl a takisto pokiaľ ide o fond pre e, vnútornú bezpečnosť a policajnú spoluprácu. Čo je podľa nás veľmi dôležité, je e, zaoberať sa dvoma návrhmi, ktoré sa týkajú e, mier spolufinancovania, pokiaľ ide o program SOLID v členských štátoch. Z dôvodu závažnej krízy boli niektoré objemy podpory krátené z toho podporného mechanizmu ja chcela by som sa osobitne poďakovať Európskemu parlamentu za dobrú spoluprácu pri presadzovaní týchto dvoch návrhov. Záverom by som rada povedala, že počas nášho predsedníctva sme sa úprimne a odovzdane snažili pracovať ako mediátor pre lepšie veci, pre lepšiu Európu, tak aby to bolo v duchu e, lepšie únie, únie, ktorá bude znamenať viac pre občanov, ktorá bude v duchu solidarity a súdržnosti Európa, ktorá bude bližšie k susedom. Som si istá, že nadchádzajúce írske predsedníctvo nadviaže na naše spoločné úsilie týmto smerom. všetky kroky, ktoré spravilo predsedníctvo, eh, by boli ochudobnené bez eh, podielu Európskeho parlamentu. A za toto eh, sa chcem ešte raz úprimne poďakovať parlamentu. Ďakujem za vašu pozornosť. Po vystúpení kolegu ministra vám budeme k dispozícii na akékoľvek otázky alebo pripomienky, ktoré siete. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Now your turn, Mr. Luca, to complete the presentation. Ďakujem pekne, pán ministerka. A teraz má slovo pán minister Luka, ktorý pohovorí o oblasti spravodlivosti. Ďakujem za slovo. A rád by som poďakoval za príležitosť prezentovať prácu cyperského predsedníctva počas druhého pol roku 2012. Pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Pokiaľ je oblasť bezpečnosti a policajnej spolupráce, si eh, naše predsedníctvo vytýčilo viaceré témy ako výzvy. A pre všetkým, pokiaľ ide o charakter týchto otázok, boli aj prierezové, eh, týkali sa viacerých sektorov, ale aj cezhraničného charakteru. Cyperské predsedníctvo zdôraznilo pre všetkým potrebu posilnenia politickej spolupráce a výmeny informácií ako jedného z cieľov pri boji vážnej alebo závažnej trestnej činnosti, boja proti počítačovej kriminalite, detskej pornografie na internete, boja, týka sa to aj boja proti finančným trestným činom ďalej aj boja proti obchodovaniu s kradnutými umeleckými dielami, ale týka sa to aj implementácie štyroch pilierov protiteroristickej stratégie EÚ. Pokiaľ ide o terorizmus, tak cyperské predsedníctvo prijalo závery rady, ktoré sa týkajú ochrany tzv. soft targets pri E, potenciálnych teroristických útokoch. Hlavne e, vo svetle útoku teroristov v Bulharsku, ktorý sa konal nedávno. Ide o to, aby sme zabezpečili verejnosti bezpečný prístup do otvorených priestorov Čiže treba zajistiť bezpečnosť pri doprave, teda bezpečnosť pred teroristickými útokmi. A preto vlastne posilňujeme aktivity pri vyhodnocovaní aktivít v súvislosti s zaistením bezpečnosti v doprave. Toto je ozaj veľmi vysoká priorita a konečný cieľ bude chrániť všetkých ľudí v tejto oblasti, teda cestujúcich, ale aj pracovníkov na letiskách. Pokiaľ je o terorizmus, tak bol, bol vypracovaný návrh správy, ktorý sa týka e, implementácie záverov rady s cieľom posilniť vnútorné aj vonkajšie oblasti v boji proti terorizmu. Čiže to je plán EU, ktorý sa týka extrémistov a ako No, vlastne postupovať v tejto oblasti. Ďalej, e, ďalšia téma sa týka počítačovej kriminality, pričom sa skúma aj externý aspekt implementačného programu. Na spoločnom zasadnutí výboru COZIM a zahraničnej služby EÚ v oktobri sme vypracovali plán, kde vlastne sa vytvorí ako pojitko medzi EU a tretimi krajinami. Cieľom je vlastne zintenzívniť e, koordináciu a vlastne ju dostať na vyššiu úroveň, na úrovni rady teda, a lepšie dokázať chrániť oblasť E, kybernetického priestoru. Okrem toho, hovoríme aj o vytvorení systému PNR, teda pokiaľ ide o osobné údaje od cestujúcich. Chceli by sme niečo takéto vytvoriť aj pre celú Európu, pričom sa zohľadňuje aj to, že EÚ už má uzavreté dohody s tretími krajinami. Tieto dohody umožňujú e, vlastne prístup tým cudzím službám, umožňujem prístup k údajom o cestujúcich z EÚ. Ale zatiaľ nemáme ešte túto vec doriešenú na celoeurópskej úrovni. Ak teda nebude nejaký spoločný prístup spoločenstva, tak vlastne jednotlivé štáty používajú svoj vlastný systém. Čiže smernica o PNR sa týka aj určitej selekcie, teda medzi zberom dát, čiže ako vlastne sa vytvorí rámec pre zber dát a ich využívanie na úrovni vnútroštátnej, respektíve celoeurópskej. Ak nebudeme mať takýto spoločný európsky rámec, tak jednotlivé krajiny budú postupovať vlastne podľa svojich vlastných kritérií a Čiže ide o to, že máme uzavretú dohodu o PNR aj s Kanadou a rade nebol predložený ani žiaden návrh textu o tejto dohode. Preto e, by sme chceli vyzvať komisiu, aby zintenzívnila rokovania o tejto dohode, aby nám čím skôr poskytla text dohody, ktorý je podobný textu, na ktorom sme sa dohodli s Austráliou Čiže išlo by o text, ktorý bude uspokojivý pre členské štáty aj pre inštitúcie EÚ. Pokiaľ ide o boj proti finančnej trestnej činnosti, cizerské predsedníctvo súhlasilo e, s záverečnou správou z 5. kola rokovaní o boji proti finančnej trestnej činnosti. Rôzne odporúčania, ktoré prichádzajú v tejto správe, boli vlastne prerokované v októbri na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútro. E, ministri podporujú toto smerovanie v našom úsilí a snažíme sa vlastne o zlepšenie legislatívnej aj praktickej stránky v boji proti finančnej trestnej činnosti. chceme zdôrazniť aj to, aké postupy by sa mali využiť, ak sa majú odporúčania uplatniť v praxi. Pokiaľ ide o tú operačnú stránku boja proti organizovanému zločinu, sústradili sme svoje úsilie na politický cyklus e, s zameraním sa na závažnú medzinárodnú trestnú činnosť. Myslím, že sa nám podarilo vlastne e, zlepšiť e, rámec e, viac strannej spolupráce a strategického plánovania pri implementácii akčných plánov, aby všetci aktéry lepšie poznali svoju úlohu s cieľom lepšie implementovať tento akčný plán do roku 2013. Pokiaľ je akčný plán, eh, ktorý sa týka eh, roku 2002, všeobecný záver je ten, že ten politický cyklus sa implementoval uspokojivo, ale ešte stále ešte priestor pre zlepšenie, pokiaľ ide o účasť členských štátov. Keď si zohľadíme tento politický cyklus na vnútroštátnej úrovni, tak tam jednoznačne je eh, dopad cestou, cestou koordinátorov. Výbor Kozy, začne vlastne od nového roku tiež implementovať tieto nové opatrenia. Predsedníctvo vlastne pokračovalo vo svojom úsilí, respektíve úsilí predchádzajúcich predsedníctiev, aby ďalej mohlo rozvíjať administratívny a ďalší prístup boji proti organizovanému zločinu. Čiže tento administratívny postup je taký spoločný aspekt EÚ eh, e v boji proti organizovanému zločinu v rámci prvého cyklu na začiatku októbra sme si vytýčili ciele tejto siete aj kontaktné body na nastávajúcich 12 mesiacov. Táto sieť vlastne bude predkladať v septembri 2013 správu o dosiahnutom pokroku. Ďalej je tu pozornosť venovaná aj falšovaným cestovným dokladom a cyperské predsedníctvo navrhlo vytvorenie E, alebo vytvorenie alebo vypracovanie manuálu, na základe ktorého bude možné e, zistiť, identifikovať falošné doklady, cestovné doklady, s tým, že by sa vlastne vylepšili aj metódy kontroly, ktoré sa používajú pri kontrolovaní e, cestovných dokladov, aby sa okamžite dalo odhaliť, že ide o falošné cestovné doklady. Tento manuál, tá príručka by mala pomôcť eh, orgánom EÚ pri hraničných kontrolách a určite by prispela ku zvýšeniu bezpečnosti na hraniciach a aj ku eh, boju proti organizovanej trestnej činnosti a eh, cezhraničnej trestnej činnosti. Cyperské predsedníctvo taktiež nadobudlo pocit, že v časné kroky a prístup k informáciám, to je tiež veľmi dôležitý aspekt spolupráce v rámci Európskej únie. A preto sa skúmali aj výsledky aký komunitér. Ale samozrejme je tu priestor aj pre ďalšiu diskusiu do budúcnosti. Aj z hľadiska štandardov v oblasti informovania. Teraz vlastne komisia pracuje tiež e, na materiály, ktorý sa týka kultúrneho dedictva a my sme vlastne vytvorili e, sieť expertov s cieľom bojovať proti trestnej činnosti v oblasti predaja umeleckých diel. Cyperské predsedníctvo taktiež zorganizovalo dve policajné operácie, kde sa zapojili, zapojila aj väčšina členských štátov. Jedna z prvá z tých akcií sa volala Cycle a tam išlo o, vlastne o, o vozidla a snažili sme sa zisťovať, aký modus operandy. využívajú zločinci a tá druhá operácia mala názov Afrodite a tam išlo tiež o výmenu informácií o prílave migrantov do členských štátov EÚ. Skúmali sme aj rôzne tlaky, migračné tlaky a aj trasy migrantov. Ďalej sme skúmali, na ktoré krajiny sa hlavne zameriavajú, ako na cieľové krajiny, migračné toky, aké sa, ako sa pohybujú, to, aké sú tie trasy a ako využívajú cestovné doklady, aj falošné doklady. A pripravili sme vlastne Európsky manuál správnej a osvedčenej praxe. A to sa týka aj spolupráce príslušných justičných orgánov. A skúmali sme aj určité odchýlky. Čiže ak sa nesprávne ale nenáležite uplatňujú zásady právneho systému. V tomto zmysle samozrejme je dôležité komunikovať aj členské štáty v boji proti drogám napríklad. A tak sme vypracovali aj stratégiu pre boj proti drogám na roky, dve, na roky 2013 až 2020. Máme pocit, že táto nová stratégia, ktorá je vyvážená a bola vypracovaná na základe konkrétnych údajov ohľadne celého celé dimenzie tohoto problému, tak e, sa venujeme dopytu a ponuke samozrejme. Ak chceme byť úspešní v boji proti drogám, tak napríklad v boji proti novým psychedelickým drogám, ktoré spôsobujú značný počet úmrtí v dôsledku užívania drog, treba, treba bojovať už aj proti prekurzorom na trhu. Pokiaľ je o dva legislatívne návrhy s cieľom posilniť šengenskú oblasť a nový mechanizmus prístupu do šengenskej zóny, to vlastne súvisí so šengenským kódexom, kde by sa vytvorilo na základe tohoto kódexu nejaké nové pravidlo, ktoré by umožnilo vo výnimočných prípadoch e, uplatňovať zvláštne opatrenia. Cyperské predsedníctvo spolupracovalo s Európskym parlamentom a snažili sme sa dosiahnuť takú bázu, ktorá bude všeobecne akceptovateľná a vlastne sa vyriešia rozdiely v názoroch medzi radou a parlamentom. Chcem vyjadriť ocenenie dobrej vôli, ktorú sme videli zo strany parlamentu pri práci na tomto nariadení. Pardon, na tomto usmernení a ďakujeme teda za prístup ku tejto téme. Všetci sme od septembra veľmi intenzívne pracovali. Skutočne mám pocit, že po našich zasadnutiach sme vlastne dospeli k takej konvergencii názorov, že môžeme dúfať, že vlastne pokiaľ ide tie dva návrhy ešte počas cyperského predsedníctva sa dá dospieť ku úspešnému záveru. Cyperské predsedníctvo dúfa, že rada by mohla schváliť celkovú a úplnú implementáciu šengenského aký a to sa týka aj Bulharska a Rumunska na základe toho, vyjadrenia, ktoré vydala rada v marci. S ľútosťou ale musíme povedať, že po prediskutovaní témy so všetkými zainteresovanými stranami sme došli k záveru, že ešte nemôžeme tému predložiť na schválenie rade, pokiaľ je o rozšírenie šengenskej zóny, šengenského priestoru teda. Cyperské predsedníctvo sa snažilo a pokúšalo vlastne zrealizovať toto rozhodnutie rady alebo sprostredkovať e, smerovanie ku úspešnému záveru aj v súvislosti e, s tými opatreniami, ktoré boli uplatnené nedávno a bola tu vlastne snaha vytvoriť druhú generáciu šingenského informačného systému, teda SIS 2 vlastne sa už robili prípravy na záverečné skúšky systému, čiže pokiaľ je o prechod zo SIS-1 a na SIS-2. Predpokladám, že sa podarí úspešne završiť tento proces do konca marca e, budúceho roku. 20. novembra 2012 e, vlastne bolo sa dospelo k tomuto záveru, keď sa zistili určité nedostatky v programe ktoré vlastne znemožňujú implementáciu toho pôvodného časového rámca. Podľa informácií, ktoré sme dostali od e, komisie na zasadnutí rady v decembri, e, teraz vidíme, že je tu riešenie, čiže je tu vlastne nový časový rámec pre implementáciu SIS-2. Čiže je to konec marca 2013, to je tá lehota ide o to, aby sa šengenské aky správne a náležite implementovali. A v mene Cypru môžem povedať, že sa uskutočnilo 9 misií, ktoré sa týkali implementácie programu na rok 2012. Prijali sme aj program pre hodnotenie e, v roku 2013. Najprv to bolo teda na rok 2012 a teraz sme schválili aj misie na 2013. Pokiaľ ide o trestné právo, na všeobecný prístup v rámci rady SVV sa podarilo zladiť, napríklad pokiaľ ide o konfiškáciu e, majetku z nadobudnutého stresnej činnosti cieľom je vlastne hľadať a nachádzať efektívnejšie metódy, ako bojovať proti organizovanému zločinu a zároveň posilňovať spoluprácu a súčinnosť eh, príslušných zložiek v jednotlivých členských štátoch. Čo je najdôležitejším prvkom alebo najdôležitejšími prvkami toho nášho postupu. Ide o toto. Eh, Ramcová smernica pokrýva iba trestné činnosti článku 83.1 e, zmluvy tzv. Eurocrimes. Orgány, ktoré realizujú konfiškáciu, vlastne e, majú právo e, zhabať alebo skonfiškovať majetok trestnej činnosti a vlastne v októbri 2013, čo o tom rozhodli aj ministri na rade, vlastne ide o konfiškáciu bez o, od bez znesenia obvinenia, ak je napríklad niekto e, už e, nevyliečiteľne chorý, alebo je súdený v neprítomnosti. Toto vlastne môžu vlast, podľa daného systému vykonať takéto zhábanie iba príslušné justičné orgány v členskom štáte. Čiže jednoznačne justičný orgán, respektíve súd, povinný e, zasiahnuť v takejto oblasti. Iba ten má právomoc rozhodnúť. Proste e, tie aspekty, o ktorých sme hovorili v tejto súvislosti, sú ozaj veľmi detailné. Dôležité je ale uplatňovať princíp primeratnosti, pričom sa opierame o Európsky dohovor o ľudských právach a o chartu ľudských práv EÚ. Niektoré členské štáty e, chceli uplatniť ambicioznejšie opatrenia, napríklad konfiškácia bez e, predchádzajúceho rozhodnutia súdu. Ale text, na ktorom sme sa dohodli, je vlastne minimum toho, na čom sa dalo dohodnúť. Je to teda kompromis, ale členské štáty môžu prijať aj ďalšie opatrenia, ktoré sú tvrdšie než len to minimum. A rada v decembri vlastne sa vyjadrila k návrhu smernice, ktorá sa týka konania Eh, či ľuďom, ktorí majú k dispozícii eh, tajné informácie, dôverné informácie a snažia sa manipulovať s trhom. Čiže vlastne je zneužívanie takýchto dôverných informácií a to samozrejme vedie potom k tomu, že sa dajú uplatniť veľmi tvrdé postihy pri takýchto prípadoch. Čiže aj tie tresty sú dosť e, silné, dosť vysoké jednak sú to administratívne, teda, čiže to administratívne tresty, ale aj iné. To sa vlastne upresňuje v súvislosti e, so smernicami MIFID a MIFIR. Globálny prístup, ktorý sa uplatnil na nedávnej rade pre spravodlivosť a vnútro, vlastne e, ten prístup viedol k tomu, že sa vytvára orientácia, respektíve bola orientačná debata. A podľa Ciperského, podľa, pardon, počas ciperského predsedníctva sme predložili aj návrh, ktorý sa týka trestného práva. Počas týchto diskusí sme sa venovali viacerým problémom, ktoré si vyžadujú ďalšie skúmanie. Pokiaľ ide o... Tlmočníci nemajú signál, ospravedlňujeme sa. Už máme signál opäť. Takže e, začali sme trialóg v októbri, potom ďalší trialóg bol ale zrušený. Čiže tu potreba prijať e, smernicu o európskom zatýkacom rozkaze. Pokiaľ ide o tému prístupu k obhajcovi, k advokátovi, tak sme venovali veľkú pozornosť pozitívnej spolupráci a vlastne sme nedokázali dosiahnuť dohodu, pretože parlament potrebuje viac času na preskúmanie celej otázky a potom, aby mohol vyjadriť e, svoje stanovisko. To, čo sa ale dosiahlo doteraz, je dobrou základňou toho, aby sme dosiahli dohodu už v budúcom, teda už v blízkej budúcnosti. Pokiaľ je o e, finančný rámec, tak tu Rada SVV dosiahla určitý pokrok v rámci globálneho prístupu v súvislosti s nariadením. Aj v júni 2012, pokiaľ ide tento globálny prístup, teda tam sme sa venovali týmto témam s výnimkou dvoch otázok. Jednak výška rozpočtu a po druhé, či niektoré aspekty tejto politiky o drogách by mali byť pokryté programom pre spravodlivosť. Pokiaľ ide o čiastky uvedené v rozpočte, bude vlastne o tom rokovanie o horizontálnej stránke. Predsedníctvo teraz diskutuje o tejto otázke s cieľom vyriešiť problém a rozhodujeme sa, že do konca roku predsedníctvo nájde riešenie. Rada aj parlament uznávajú, že je dôležité dosiahnuť dohodu, pokiaľ je tieto dve nariadenia. Cieľ programu Justice je vytvorenie európskeho priestoru pre spravodlivosť, kde vlastne justičná spolupráca bude podporovať napríklad odbornú prípravu súdcov a potom je tu program pre kvalitu práv a občianstvo. To je ten druhý program proste. E, ten sa zameria na boj proti rasizmu, xenofóbii, a rovnosť e, rodovú a aj ochranu detí. Vzhľadom na výbornú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a cyperským predsedníctvom sa vlastne trialog začal hneď po orientačnom hlasovaní 27. novembra 2012 a počet trialogov sa dosiahol značný pokrok. Vlastne sme mali dva trialógy k týmto dvom návrhom a dohodli sme sa na mnohých otázkach, ktoré sa teraz týkajú aj pristúpenia EÚ ku dohovore o ľudských právach a myslím, že to bolo aj nakoniec zaradené aj na decembrové zasadnutie Rady SVV. A doteraz prebehli už tri kola rokovaní medzi EÚ a členskými štátmi Rady Európy. Ďalšie dve kolá sú naprogramované na, dve, na rok 2013. Cyperské predsedníctvo sa sústredilo na dve paralelné stránky tohto prístupu. V prvom rade, pokiaľ ide o skupinu pre základné práva, jednak a potom aj na prácu v konzultatívnom alebo poradnom výbore. A Paralelne s týmto vlastne sme spracovali rôzne prvky budúcich interných pravidiel, ktoré majú byť vypracované a teda má Európska únia pristúpiť ku dohovoru. Ďalší bali sa týka ochrany osobných dát. To je jedna z priorít nášho predsedníctva. Doteraz sme mali 5 dvojdenných zasadnutí kde sa debatovalo o týchto otázkach a 19. a 20. decembra sa bude konať ďalšie takéto zasadnutie. Budeme sa venovať výlučne tejto smernici. Pokiaľ ide o návrh eh, nariadenia, tak sme urobili značný pokrok a venovali sme sa aj časti kapitoly 5, je o horizontálne otázky, ktoré sa týkajú členských štátov, napríklad veľkého počtu vykonávacích aj delegovaných aktov a implementácii pravidiel, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a o verejnom sektore. Ďalej sme sa venovali aj skupine DAPIX a aj skupine priateľov predsedníctva. Ale pokiaľ ide o konkrétne diskusie na odbornej úrovni, tak tam sme zistili, že sú tu ešte tie veci, ktoré nie sú pripravené na to, aby sa odsúhlasili a aby sa o nich rozhodlo. Pokiaľ ide o vykonávacie akty a delegované akty a ich počet, členské štáty sa zhodli na tom, že počet týchto musíme znížiť a sme vlastne pripravení e, vlastne navrhnúť aj drastické zniženie počtu týchto aktov, ale prvne sa prediskutujú alternatívne možnosti, tak vlastne sa k tomu nedá pristúpiť. Pokiaľ ide o administratívne náklady, členské štáty sa zhodli na tom, že malé a stredné podniky vlastne mm, by nemali byť vyňaté z povinností, ktoré stanovuje toto nariadenie, táto, to, pardon, toto nariadenie a pokiaľ ide o výnimky, tam treba vlastne zohľadňovať aj riziko, ktoré vyplie, súvisí s týmito podnikmi. Členské štáty tiež vyjadrili určitú nespokojnosť v tomto smere a preto treba vec ďalej skúmať e, ešte prv, než sa ukončí prvé čítanie. Dôležité je, aby členské štáty mali taký úplnejší obraz k dispozícii o tej flexibilite, ktorá sa dá uplatniť. Ďalej tri horizontálne opatrenie, ktoré e, vlastne prijala 6. a 7. decembra Rada SVV. Prvá vec, ktorá sa týka vypustenia kompetencií z delegovaných aktov a vykonávacích aktov, že by sa tieto nahradili, nahradili alternatívnymi návrhmi, tak o tomto sa rozhodne potom, čo ukončíme debatu o návrhu tejto legislatívy. A pokiaľ je o administratívnu záťaž, tak e, sme hovorili o tom, že v skupine DAPIX by sa malo ďalej pokračovať na konkrétnej práci v súvislosti s návrhom nariadenia, že by sa vlastne e, zdôraznil ten zintenzívnený prístup a sústrediť sa treba aj na to, aký môže byť celkový záber tejto intenzívnejšej verzie legislatívy, ale samozrejme to je ešte stále predmetom diskusie. Pokiaľ ide o návrh smernice, predsedníctvo toto prediskutovávalo článok pod článku, ale ešte nás čaká ďalšie zasadnutie. Vychádzajúc z Lisabonskej zmluvy, by sa otázka osobných údajov mala uplatňovať podobným spôsobom ako pri predchádzajúcich pilieroch únie. Pán predseda, ďakujem. A teraz upozornil teda pána e, prednášajúceho, aby mohol, že by zhrnul teda tento materiál. Pokračuje rečník. A na záver, pokiaľ ide o viacročný e, program, rámcový program a práva, chcel by som poďakovať ako predsedníctvo výboru LIBE za to, čo sa podarilo dosiahnuť doteraz, a to je vyvážený prístup ku e, viacročnému finančnému rámcu aj v oblasti základných práv. Predsedníctvo sa pokúšalo vlastne pomôcť tejto oblasti tým, že vlastne sa tieto agentúre um, umožnilo ďalej pokračovať, aj keď to nie je zatiaľ ideálne riešenie, ale je to jediná realistická cesta a reálna možnosť, ako pokračovať uh, uh, vo v fungovaní tejto agentúry. Na záver by som chcel poďakovať uh, členom výboru LIBE a chcem oceniť a mm, poďakovať za vynikajúcu spoluprácu v predchádzajúcom pol roku s cieľom dosiahnuť e, spoluprácu a kvalitu v oblasti spravodlivosti a vnútra. Ďakujem. Ďakujem obom ministrom, pani Mavru i pána Lukasa. Ďakujeme za vyčerpávajúcu prezentáciu a chcem povedať, že e, e, i Libe výbor spolupracoval s predsedníctvom počas tohto predsedníctva. Teraz otváram priestor na rozpravu. Máme tu niektorých členov prihlásených. Viem, že pani Romero López chcela sa vyjadriť. Nech sa páči, senora Romero. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, rada by som položila otázku a tiež e, vyjadrila pár pripomienok e, k tomu, čo povedali pán, pani ministerka a pán minister, ktoré boli veľmi zaujímavé. V prvom rade pani ministerka spravodlivosti e, o, a verejného poriadku, pokiaľ ide o tento balík, nemáme rovnaký názor na spoločný azylový systém a podobne. A chcem povedať, že odteraz E, doteraz nebola tá skutočná spolupráca v tejto oblasti, o ktorej ste hovorili, pretože systém Dublin je veľmi komplikovaný systém a nerieši problémy budúcnosti. A s návrhom smernice Eurodac, ktorú sme schválili včera, sme, z- m- sa stalo, že všetci žiadatelia o azyl sú zraniteľnejší na základe tohto. Uh, keďže e, existuje represívny systém e, databáz. Samozrejme existuje množstvo veľa tém, o ktorých treba diskutovať. Žiaľ, nebol to krok vpred. Tento azylový balík, e, ktorý obsahuje množstvo bodov stále a ktoré sú žiaľ otvorené. Pokiaľ ide o politiku, imigrácie, mohla by som vám povedať to isté, no v prvom rade by som chcela dospovedať na otázku na otázky uh, mobility, dohody s Tuniskom a Marokom a, a dohody, ktoré boli ohlásené s Indiou, s Ruskou, Ruskom a podobne. Čiže uh, uh, vyjadrite sa prosím všetkým týmto dohodám, ktoré boli iniciované. Pokiaľ ide o ministra, pána ministra spravodlivosti, pána Louku, e, veľmi podrobne, podrobne som počúvala, čo ste hovorili počas uh, hodiny, ale nespomenuli ste smernicu o ochrane údajov, ktorá je jedna z kľúčových tém a veľmi veľa sme bojovali za to, aby uh, sa uh, spolu s nariadením preberala v parlamente. Uh, takže nedopočula som sa nič o tejto smernice, ako ste viete. Táto smernica predstavuje rámec, na základe ktorého dôjde k ochrane dát, a ochrane fyzických osôb. A, a tu ide o, skutočne o ochranu ich pri ochrane dát, keďže hovoríme o výnimočných situáciách, kde krajiny musia zasiahnuť a musia e, participovať v zlepšenom systéme policajnej a justičnej spolupráce. No nič nebolo povedané o tom, preto sa vás chcem spýtať, prečo nedošlo k pokroku v tejto smernice a prečo nemôžeme pokročiť v tomto rámci, ktorý je základ diskusie pre ďalšie mnohé smernice, ktoré sú stále otvorené a ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu, napríklad PNR dohoda. Tiež by som sa vás rada spýtala v súvislosti s tým, čo ste povedali o, o práva na pomoc a otázka, otázka z záruk. E, Európa, ako iste viete, a v súčasnosti diskutujeme o pristúpení Európskej únie k dohovoru o ľudských práv. Ako ste viete, bezplatná právna pomoc je právo, ktoré je mimoriadne dôležité. Je to rovnaký, rovnak, záruky, pomoc e, a práve pri tejto smernici o zárukách, pokiaľ, pokiaľ neurobíme pokrok v oblasti bezplatnej právnej pomoci, tak neurobíme. Právna pomoc bude len pre bohatých, len pre tých, ktorí majú peniaze. A v skutočnosti toto nie je reálny spôsob, ako bojovať za základné práva, na čo na to, aby tieto základné práva sa stali realitou pre občanov, aby sme mohli bojovať proti rasizmu, xenofóbii a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko sú body, ktoré e, žiaľ, v ktorých žiaľ nedošlo k pokroku. Takže sa vás, ešte som mala ďalšie otázky, ale počas tej hodiny e, e Keďže to bol dlhý prejav, nechcem e, už zabrať priestor ďalším. A posledná otázka, program Afrodita e, pri vstupe imigrantov e, trasy, ktorými prichádzajú. Toto myslím si, tuto rada rozhodla o tomto aspekte a prečo sa nekoná v súvislosti s tým, aby sme Eh, dobre vedeli, odkiaľ prichádzajú toky imigrantov, aká eh, spolupráca existuje s týmito krajinami pôvodu. Ďakujem. Ďakujem pani Romero. Pán Papa Nikolau, nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som rád poďakoval cyperskému predsedníctvu za konštruktívny príspevok k otázkam, ktorý, o ktorých sme diskutovali počas tohto pôroka na našom výbore. Viem, že to bolo veľmi náročné obdobie, bolo to ťažké obdobie pre Cyprus, bolo to ťažké obdobie pre Európu a kľúčové obdobie e, z hľadiska tém, e, ktoré sme diskutovali na našom výbori. Azylový balík, šengenské otázky a mnohé z bodov, ktoré ste spomenuli. A v týchto ťažkých podmienkach mám pocit, že cyperské predsedníctvo zvládlo a konštruktívne e, presadzovalo tieto otázky. Samozrejme, počas jedného pol roka nie je možné dospieť k definitívnym výsledkom. No viem, že e, častokrát až do neskorých hodín diskutovali s nami e, predstavitelia predsedníctva. Napriek problémov cyperské predsedníctvo bolo blízko nás a toto by sme mali zdôrazniť Malá krajina výrazne prispela svojim predsedníctvom počas tohto obdobia k dosiahnutiu pokroku v mnohých otázkach. Viem, že dnes je ťažké, keď robíme hodnotenie, ísť do podrobností otázky, e, ktoré položila pani López, ich už položila mnoho. A chcem sa spýtať niečo, čo sa týka spolupráce Európskej únie s tretimi krajinami. Počas predošlého minulého obdobia sme zažili sme arabskú jar, vieme, aký vývoj je v Sýrii a na to, aby sme mali efektívnu azylovú politiku a efektívnu imigračnú politiku, e, zabezpečili e, solidaritu a podmienkou na to je dobrá spolupráca v e, pomoc tretich krajín. Pri príjmaní ich občanov a potom, aby sme aby bolo možné zabrániť ďalším prílivom utečencov počas tohto pred pol roku, počas vášho predsedníctva. Myslíte si, že sme dosiahli istý pokrok? Nehovorím len o Turecku, hovorím o tretich krajinách vo všeobecnosti v súvislosti s napätím v regióne a s problémami v budúcnosti budeme mať, predpokladám, e, lepšiu spoluprácu s tretimi krajinami. Chcem vám srdečne poďakovať a dúfam, že e, budúce predsedníctvo, írske predsedníctvo krajine, ktoré, ktorá tiež čelí problémov, e, takže prispeje vyriešeniu týchto otázok. Pán Nikolau, Ďakujem, pán Trianta filidis. Ďakujem pekne, pán predseda, ja by som tiež rád poďakoval pani ministerke a pánu ministrovi zo Cypru za ich prezentáciu práce počas cyperského predsedníctva. Myslím si, že v skutku sme dosiahli veľký pokrok v mnohých oblastiach. Našli sa spoločné prístupy, i keď ako skupina Ľavicová skupina, ako ľavica sme nesúhlasili s definitívnym stanoviskom parlamentu a hlasovali sme proti niektorých prístupom, ale to neznižuje e, množstvo práce, ktorú pani ministerka a pán minister urobili. Otázka solidarity a tiež otázka finančných nástrojov sú veci, ktorými sa zaoberám. Finančné nástroje sú nevyhnutné na to, aby sa riešili súčasné výzvy, súčasné úlohy ako Libe výbor sme nedávno navštívili Grécko a videli sme, ako veľký pokrok sa dosiahol, pretože tieto finančné nástroje boli zredukované. A chcem sa spýtať pani Mavru, ktorá spomenula rozličné fondy, ako azylový a migračný fond, aby nás uistila, že budú primerané prostriedky na to, aby tieto fondy mohli pokračovať vo svojej práci. Viem, že finančná situácia je mimoriadne náročná, ale mnohé krajiny očakávajú finančnú pomoc na to, aby mohli riešiť svoje problémy. Ako sú príjmacie strediska a podobne. Ďakujem. Vidím ešte dve dúky sa prihlasili. Pán Morajes, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Naznačil som už skôr, ale možno veľmi placho a nebolo to vidieť. Rád by som poďakoval cyperskému predsedníctvu za ich prácu počas predsedníctva. Mali sme prezentácie počas predošlých predsedníctví ciev a zistili sme pomerne rýchlo, že za 6 mesiacov sa nedá prebrať zodpovednosť za celú radu a v, i v oblasti spravodlivosti a vnútra za celé bloky práce, ktorú treba urobiť. Vy môžete len naplniť program, ktorý máte, to je, to je zrejme, Takže opakujem ešte raz, ďakujem za prácu, ktorú ste vykonali. Samozrejme existujú isté kľúčové priority pre našu skupinu, ktoré sú spoločné i pri iných skupinách. A myslím, že kolegyňa identifikovala kľúčové priority našej skupiny. A zopakujem to ešte raz. Jedna vec je smernica o ochrane dát ktorá bude odprezentovaného na 10. januára na výbore. A najmä pokiaľ ide o pána ministra Luku. Naša obava je, že na rade vidíme vážne obavy nielen z zablokovania, ale tiež ako sa bude zaobchádzať s touto smernicou, napríklad, že verejný sektor je vyňatý a, kde, a dochádza tam k skutočnej zmene charakteru e, smernice a nariadenia. Čiže rád by som si počul váš názor na to, ako to vidíte pri odozdaní práce írskému predsedníctvu, keďže je to veľmi vážna obava pre nás. Je to jedna z hlavných priorít, ktorá ide na írske predsedníctvo. A po druhé, tiež ako kolegyňa Carmen povedala, smernica o azylovom postupe a Eurodac ktorý bol v parlamente včera a v hlasovaní výboru, sú tu isté skutočné obavy o tom, akým smerom sa uberá tento balík. Viem, že vy končíte v predsedníctve, ale chceme vedieť, aké sú vaše názory, kam to smeruje pri odovzdaní agendy írskému predsedníctvu. No a napokon sme sa zaoberali e, post-lisabonskou imigrač, e, post-lisabonským imigračným balíkom. Vieme, že to nie je priorita pre predsedníctvo alebo pre nikoho. Zaoberáte sa ACT a sezónnymi pracovníkmi, ale toto je skutku veľká obava Európskeho parlamentu Európskej únie, nelegálna migrácia a podobne a rada sa to snažila zablokovať rôznymi spôsobmi. A ja sa vás chcem spýtať na to, aké vyhliadky vidíte, aby sa to pohlo vpred. Myslím, že ten trialog bol pomerne úspešný včera a cyperské predsedníctvo v skutku vynaložilo úsilie, aby dosiahlo pokrok, no chcel by som počuť váš názor na to. Ďakujem, pán Moraes. Pani Papadopulu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tiež požiadala o slovo. Ja by som rada povedala, že Videla som, že cyperské predsedníctvo tvrdo pracovalo na tom, aby dosiahlo ciele. Hlavným cieľom je lepšia Európa. Z prezentácie dvoch ministrov, pani Mavru a pána Luku, na základe tej prezentácie vidím, že spomínali otázky týkajúce sa sociálnej politiky, spoločenské problémy, otázky obchodu s ľuďmi, a som veľmi rada, že rada sformulovala závery a tiež sme mali Európsky rok občianstva a e, ako spravodajkyňa pri prvom trialogu počas e, danského predsedníctva to začalo a celý cyklus sa ukončil e, počas cyperského predsedníctva. V roku 2013 sa nám podarí, dúfam, dúfam dosiahnuť benefity, výhody európskeho občianska. Myslím, že na na túto otázku bol e, alokovaný veľmi malý rozpočet 1 milión, veľmi málo v porovnaní s predošlými rokmi. Čo si myslí rada o tom? Ako môžu pracovať na tom, aby sa dosiahli kroky, implementačné kroky, informácie občanov s tak nízkym rozpočtom, aby ľudia boli informovaní o výhode európskeho občianstva. Na Cypru predošiel veľmi, bolo dobré stretnutie, ktoré sa týkalo násilia v rodinách. A máme tiež európsku príručku v boju proti tomuto fenoménu. Ja som tiež e, členkou výboru pre ženy a otázka násilia proti ženám je veľmi vážnou otázkou a táto e, príručka pomôže. Máme novú stratégiu e, pre drogy na rok 2013 až 2020. Vyžadujú sa mnohé kroky. Moja otázka je všeobecnou otázkou. Videla som, že pri mnohých otázkach Cyprus vynaložil veľké úsilie. Cyprus je malým hráčom e, v, na šachovnici svetovej. A pri mnohých otázkach sa podalo nájsť riešenia. Aké boli tie veľké problémy, ktorými ste čelili? Boli to rôzne prístupy zo strany veľkých krajín, ktoré mali národné záujmy, ktoré sa snažili chrániť. Rada by som toto vyjasnila. Aké boli reálne prekážky na rade a rôzne veci, ktoré eh, v konečnom dôsledku neboli uzavreté. Žiadne ďalšie ruky, takže nech sa páči. Obaja ministri dostanú slovo. Môžeme ísť v rovnakom poradí, takže pani ministerka Mavru, nech sa páči. Eh, Ďakujem veľmi pekne za vaše pozorovania, za vaše otázky i za milé slova. pokiaľ ide o pani Romero López a spoločný európsky azylový systém. Áno, dublinský systém je komplikovaný. Áno, v Eurodac, Eurodac má rezerv, e, sú tam výhrady e, zo strany členských štátov, ako i výhrady zo strany poslancov Európskeho parlamentu zo všetkých strán. Keď pred rokmi začalo úsilie o spoločnom európskom o spoločnom európskom azylovom systéme, nik si nemyslel, že by to bola ľahká cesta, ktorá to bude. Museli sme nájsť kompromisy a spoločné prístupy e, v snahe zohľadniť rozličné pozície. Máme rôzne hodnotenie toho, či sme urobili krok pred alebo nie. Ja si myslím, že naopak, dosiahli sme už dohodu e, v nariadení Dublin. Tiež e, smernicu o podmienkach príjmania, e, pokiaľ o smernicu o postupoch, tam sme, v procedúrach, tam sme sa dostali takmer už k záveru, a keď ešte vynaložíme menšie úsilie, je možné e, nájsť kompromis. Ďalej je možné dosiahnuť e, rovnováhu e, a pokryť národný záujem v ako zabrániť zneužívaniu azylového systému. Spoločný európsky azylový systém vo svojej súčasnej podobe po rokovaniach tu by sme mali všetci súhlasiť, že poskytuje vyššiu úroveň ochrany pre tých, ktorí v skutku potrebujú túto ochranu v porovnaní so súčasnou situáciou. A tým by sme, s tým by sme to mali porovnať a nie s ideálom, ako tento systém má byť, ako každý z nás chce, aby tento systém vyzeral. Čiže tento systém zabezpečí vyššiu úroveň ochrany, lepšie štrukturovanú postup pri spracovaní žiadostí o poskytnutie azylu a aj jednotné vo všetkých členských štátoch oslovujeme e, rovnako. Vo všetkých členských štátoch sú oslovovaní žiadatelia o azyl. Nejednotný systém v minulosti viedol k zneužívaniu tohto systému. Čiže ja by som povedala, že sme urobili veľa krokov vpred. v tejto európskej štruktúre. Ale samozrejme, každý z nás e, má svoje vlastné želania, svoje vlastné názory. No viete veľmi dobre, že napokon sme dosiahli dohody e, vďaka sérii kompromisov. Pani Papadopoulou položila otázku, keď sme boli tak blízko riešenia, tak blízko dohody, prečo sme sa nám nepodarilo skompletizovať túto dohodu. V prvom rade preto, že cieľ bol mimoriadne ambiciózny a systém bol uh, extrémne komplikovaný je to rovnaká otázka, akú komisárka Malstrojmová dostala pred desiatimi e, dňami. Povedala, ak by ste sa nás pýtali pred rokom, pred šiestimi mesiacmi, či by sme dosiahli dohodu do konca roku 2012, povedala by som, že je to úplne nereálne. Skutočnosť, že počas týchto mesiacov sme pracovali mimoriadne, usilovne, mimoriadne tvrdo a pri zohľadnení záujmov členských štátov i obáv členských štátov, a najmä teraz, v tomto období, v období finančnej krízy, ale i pri zohľadnení hodnôt ktoré Európska únia chce chrániť prostredníctvom tohto spoločného azylového systému. Čiže ak zohľadníme tieto všetky skutočnosti, myslím, že sa nám podarilo e, vyplniť veľ, veľmi veľkú medzeru a teraz sme veľmi blízko e, k dosiahnutiu dohody. Pokiaľ, pokiaľ ide o pána Moralesa a jeho otázka, kam pôjde spoločný azylový systém. Ďalej, od teraz ja sa vždy snažím, aby sa nestratila dynamika, dynamika alebo istý momentum, okamih, ktorý bol vytvorený. Nebola by som rada, ak by finančné problémy nás zastavili, aby nám zabránili stanovovať ciele, pre lepší systém ochrany. Som si istá, že írske predsedníctvo bude pokračovať s rovnakým spôsobom, s rovnakou nástojčivosťou a myslím si, že s pomocou ďalších onedlho budeme môcť hovoriť o završení tohto úsilia. pokiaľ ide o pani Romero. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Romero, chcem vám povedať, že diskusie a spolupráca so susednými krajinami, krajinami pôvodu imigrantov, je, to je hlavnou, základnou voľbou našej politiky. Pokiaľ ide o dohody, Pre Indiu máme dohodu spoločná agenda pre mobilitu a imigráciu a je považovaná za úspech. Táto dohoda je považovaná za úspech. Je to prvýkrát, kedy sa snažíme dosiahnuť niečo. Je to prvý raz pre Európsku úniu, kedy sa takýto druh spolupráce, programu spolupráce s tretou krajinou, ktorá je strategickým partnerom Európskej únie, podarilo dosiahnuť. Takže máme dohodu v princípe a detail, o detailoch e, sa diskutuje na skupine. Pracovný program pre Rusko pre následovné dva roky Spolupráca s Ruskom. Tu máme oficiálny dokument. Ten dokument je možné nájsť na webovskej stránke Rady. A pokiaľ ide o dohodu o spolupráce v oblasti mobility s Marokom a Tuniskom, rokovania sú v súčasnosti vo finálnej fáze pokiaľ ide o dohode o partnerstve a pracovná skupina e, e, onedlho odsúhlasí definitívne znenie dokumentu. Pán Papa Nikolao, myslím si, že to, čo som povedala, pokrýva viac menej, viac menej odpovedá na vašu otázku, i keď, ako som povedala, po, podobné úsilie sme urobili s ďalšími krajinami. Máme kontakty s Jordánskom, napríklad s Čínou a presadzovali sme dialog Európskej únie s krajinami v Latinskej Ameriky, Karibiku, e, s krajinami Ázie, s Tureckom e, sa diskut, o Turecku sa na rade diskutovalo veľmi intenzívne e, v rámci diskusie o špeciálnych o osobitných vzťahoch Európskej únie s touto e, krajinou. Hovorili sme o budúcich výhľadkách. o založení, o zavedení osobitných vzťahoch, os, e, osobitného vízového režimu a zároveň máme obavy, pretože vidíme, že dochádza k veľkým imigračným tokom. A e, sme v kontakte a komisia sa snaží e, e, spolupracovať so susednými krajinami vo všeobecnosti, aby došlo k zabraneniu e, nelegálnej imigrácie. V rámci spolupráce sa tento problém rieši, podľa nás je mimoriadne závažný. Προσπάθεια νομίζω συμβάλλει και η προσπάθεια για ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης. Κύριε Μωράες, E, snažíme sa upravať aj oblasť e, legálneho pristahovalectva, snažíme sa riešiť teda celú oblasť. Pán Moraes, e, možno návrh, ktorý sa týka zamestnancov na čiastočný úvezok, na polovičný, niektorí to, teda, pardon, sezónnych pracovníkov, niektorí to nepovažujú za prioritu, ale my ako predsedníctvo môžem vás ubezpečiť, že sme veľmi usilovne pracovali na oboch smerniciach, ktoré pokrývajú tak legálne pristahovalectvo, ako aj druhú vec. A som rada, že aj s vašou pomocou sa nám podarilo naštartovať dobrý trialog. Napriek tomu, že veci sa javili byť veľmi komplikované a ťažké pár mesiacov dozadu, teraz už môžeme konštatovať, že sme sa dostali do dobrej fázy a ďakujeme. Každopádne otázky pristahovalectva sú istým, istým rebusom. Každé úsilie, každý krok, každú malú časť, ktorú doplníme do skladačky, tak e, je to len, je to ešte stále nekompletné. Nie sme schopní tieto veci vyriešiť úplne absolútne jednotne, jednoznačne. Pokiaľ ide o jednotlivé fondy, ako sme už povedali, pán Triandafidilis, chcem vás poprosiť troška čas, aby ste si dávali pozor, lebo potom ešte pán minister Luka. Uh, Dobre, budem len hovoriť o tých fondoch, dohoda, ktorá sa týkala Fondu pre e, vnútornú bezpečnosť a hranice a pokiaľ ide o to horizontálne nariadenie, to je e, dohoda, ktorá sa vzťahuje aj na program SOLID. Vzťahuje sa k programom, ktoré získali podporu alebo pomoc z podporných mechanizmov. Treba si uvedomiť, že konečné výsledky v tejto oblasti sa odvíjajú od e, všeobecného výsledku viacročného finančného rámca. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pán Luka. Ďakujem, pán predseda, ja sa pokúsim veľmi stručne. chcem reagovať na slova pani López eh, a, potvrdiť to, čo hovorila správne. Eh, ja v snahe byť eh, stručný E, vynechávam tú smernicu. Pokiaľ ide o e, Lisabonskú zmluvu, tak pravidlá, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, tak tie by mali byť e, implementované jednotne v rámci všetkých pilierov Európskej únie. Preto predsedníctvo považuje za dôležité venovať proporčne viac času všeobecným nariadeniam. A základné zásady tohto nariadenia by mali byť pochopené a odsúhlasené skôr ako budú zahrnuté do konkrétneho nariadenia. Pokiaľ ide o tú smernicu, mali sme konkrétne pripomienky, ktoré predkladali články eh, k jednotlivým, eh, teda štáty k jednotlivým článkom. Pokiaľ ide o to nariadenie, tak sme vypracovali druhú verziu, ktorá bude predložená irskému predsedníctvu na ďalšie preskúmanie. Dali sme to aj do správy o pokroku, ktorú sme predkladali na Rade pre vnútra spravodlivosť v decembri. Pokiaľ ide o otázku návrhu smernice o ochrane osobných údajov, na decembrovej rade pre a spravodlivosť sme schválili správu o pokroku. Ako sme už viackrát e, povedali, tak pre cyperské predsedníctvo to bolo prioritou a bolo to riešené ako balík. Z tohto dôvodu sme prezentovali ministrom jednotnú správu o pokroku, ktorá pokrývala oba legislatívne texty. Ako vnímajú členské štáty návrh smernice? K tomu veľa nemôžeme povedať, pretože sme nemali e, obsiahle diskusie. Nebudem popierať, že niektoré členské štáty vzniesli problémy, pokiaľ ide o niektoré e, podstatné e, voľby v oblastiach politiky, ktoré prijala Európska únia, ale chcel by som zdôrazniť, že nikdy na úrovni rady sme eh, neuvažovali o vzťahnutí tej smernice alebo o pozastavení úvah nad eh, smernici. Ja som na tú smernicu nezabudol, venovali sme jej dostatok času na technickej úrovni. Eh, predpokladáme ďalšie diskusie ohľadom tejto veci. Čiže zajtra aj pozajtra sa uskutoční na pracovnej skupine DAPIX diskusia o tejto smernici. Začali diskutovať o článkoch a pokryli články 4 až 8 a my dúfame, že počas eh, dvojdňovej schôdze nadchádzajúcej a nakoľko členské štáty reagovali na žiadosť eh, predsedníctva, aby zaslali teda svoje pripomienky k smernici, tak domnievame sa, že nám umožnia tie dva dni posunúť sa ďalej. Niektoré z pripomienok, ktoré sme obdržali, eh, už spomínajú návrh nariadenia práca, ktorá bola odvedená v tom nariadení, tak tá uľahčuje e, ďalšiu, ďalšie postupy, pokiaľ ide o smernicu, pokiaľ ide o Európsky dohovor o ľudských právach, ako som spomínal už predtým. Rokovania boli opäť zahájené. Prebehli tri kola rokovaní, ktoré sa udiali medzi Európskou úniou a členskými štátmi v Rade Európy pokiaľ ide o balík, pokiaľ ide o procesné práva a pokiaľ ide o otázky právnej pomoci, tam stále čakáme na návrh e, smernice zo strany komisie. Pani Lópezová spomenula tú operáciu Afrodita, Eh, my sme už hovorili o výsledkoch tejto spolupráce a musím povedať, že účasť členských štátov bola naozaj vysoká a bola to vynikajúca spolupráca. Podrobnosti z tejto operácie, z tejto akcie vám môžeme čoskoro zaslať. A ešte raz by som chcel, pán predseda, poďakovať Európskemu parlamentu a predovšetkým výboru LIBE a spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali vo veciach vnútra a spravodlivosti. Ďakujem. Both, e, ďakujem, vás, ďakujem vám obom, e, pani ministerka Mavro, pán minister Luka, za to vaše úsilie, pokiaľ ide o e, informovanie o výsledkoch cyperského predsedníctva. Ďakujeme, že ste prišli, že ste na to odprezentovali a že ste zhrnuli otázky ktoré boli položené zo strany poslancov výboru LIBE. Želám vám e, veľa šťastia a pôjdeme teraz podľa stanovného programu. Ešte raz ďakujeme. Are ah, you coming?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 So, now, we've got point number 17. The report from the... E, správa 17, e, teda bod 17. Správa Komisie Európskeho parlamentu a Rade 7. Správa o zachovávaní vízových požiadaviek niektorými tretími krajinami v rozpore so zásadou reciprocity. Vítame zástupcov komisie, pokiaľ ide o ich prezentáciu 7. správy. a e, otváram tento bod, dávame e, slovo pánovi de Koisterovi. Áno? Thank you, Mr. Chairman. Um, it's a pleasure. E, ďakujem, pán predseda. Je mi potešením byť tu dnes a prezentovať 7. správu o reciprocite komisie, ktorá bola schválená na konci novembra. Reciprocita je e, veľmi aktuálnou témou je aj dnes súčasťou eh, programu vášho výboru. Je tu 7. správa o reciprocite komisie a možno potom neskôr dnes po obede to bude ako súčasť novelizácie smernice 539, eh, kde je obsiahnutý zoznam víz. Aj to bolo predmetom podrobnej diskusie a črta sa tam dohoda Siedma správa o reciprocite musela, mala byť v princípe e, odprezentovaná do 30. júna tohto roku, ale komisia to mierne odložila, nepatrne odložila niekoľko mesiacov, tak aby mohla ku koncu tohto roka odprezentovať e, presný prehľad o otázkach reciprocity, ktoré sa vzťahujú k tretím krajinám. V tejto chvíli, keď dúfame, že nový mechanizmus reciprocity bude prijatý. Myslím si, že všetky inštitúcie súhlasia, že mechanizmus reciprocity by mal byť e, zefektívnený. A to bude predmetom aj diskusie dopoludne aj popoludní. Znamená to však, že e, súčasný systém sa ukázal byť neefektívnym nedostačne fungujúcim. E, závisí to od úhla pohľadu alebo od toho meritka, ktoré si nastavíte. Bol tu prípad, kedy e, jedna tretia krajina opätovne zaviedla vízovú povinnosť pre obyvateľov únie a bol to prípad česko-kanadského vzťahu. Tento prípad nereciprocity ešte stále pretrváva. Keď sa teda pozriete na úspechy mechanizmu reciprocity, ktoré sa týkajú prípadov zavedenia vízovej povinnosti, tak potom z tohto pohľadu to predstavuje zlyhanie. Tento príklad Česko-Kanada. Keď sa ale pozriete na prípady, ktoré existovali v čase vstupu do platnosti nového systému, tak potom myslím, že je na mieste naozaj povedať, že je systém účinný, efektívny, pretože vyriešil dôležité množstvo prípadov v období 2005-2006, kedy ten systém vstúpil do platnosti, bolo asi 100 prípadov nereciprocity s 18 krajinami. V súčasnosti zostáva už len pár prípadov e, s dvoma dôležitými partnermi, a síce Spojenými štátmi a Kanadou. Dnes po obede budeme teda diskutovať o tom, ako e, môžeme ten mechanizmus zefektívniť. Teraz vám poskytnem e, krátky prehľad o tom, čo sa udialo pokrok, ktorý sme zaznamenali od eh, poslednej správy komisie, správy komisie eh, v novembri 2010. Prvý úspech, ktorý môžeme spomenúť, sa týka vzťahu s Brazíliou. V októbri tohto roku recipročná dohoda o zrušení vízovej povinnosti pre bežných držiteľov pasov eh, nadobudla účinnosť. Tým sa skončila, skončil stav nereciprocity pre občanov štyroch členských štátov, e, Cyprus, Estonsko, Lotyšsko a Malta. Čiže tento prípad je uzavretý, vyriešený. Ďalej je tu e, situácia s Japonskom, kde len Rumunsko, ešte do obdobia 2-3 roky dozadu, e, malo povinnosť vízovu. Vďaka všetkým demaršom, ktoré boli zaslané tým snahám e, sa podarilo získať Rumunsku dočasné zrušenie vízovej povinnosti od Japonska a sme v kontakte s japonskými aj s rumunskými úradmi, tak aby sme získali rozhodnutie z úrovne japonskej vlády, či už e, predlžiť e, na niekoľko rokov ten dočasné, dočasné zrušenie vízovej povinnosti pre rumunských občanov, alebo im potom ponúknuť definitívne zrušenie vízovej povinnosti. Ďalší jej pokrok, možno menej e, významnej povahy, sme dosiahli s Brunejom. E, občania členských štátov už e, mohli využívať program, ktorý sa týkal zrušenia víz na 90 dní, ale občania asociovaných krajín šengenského priestoru tiež mohli využívať takéto zrušenie vízovej povinnosti, avšak vzťahujúce sa len na pobyty trvaní 30, respektíve 40 dní. Brunejské kráľovstvo teraz potvrdilo, že e, zrušenie vízovej povinnosti pre tieto asociované krajiny bolo rozšírené medzičasom už aj na pobyty, ktoré sú trvaní do 90 dní. Jediná vec, ktorú treba teda spraviť, je ubezpečiť sa, že aj Lichtensteinsko a občania Lichtensteinska budú môcť e, využívať e, takúto, takéto oslobodenie od vízovej povinnosti po dobu až do 90 dní Neviem, koľko lichtenštejnských občanov sa vyberie do Brunaju na pobyty trvaní mesiac až 3 mesiace, ale budeme musieť e, pokračovať e, v tejto našej snahe. Je to len taký drobný prípad nereciprocity, ktorý sa týkal dĺžky autorizovaného pobytu a ktorý sa týkal zrušenia alebo oslobodenia od vízovej povinnosti. Potom tu máme tie dve veľké veci, dve podstatné veci, ktoré ešte stále sú nevyriešené a to so Spojenými štátmi, s Kanadou Z pohľadu Spojených štátov ešte stále sa na štyri členské krajiny vzťahujú vízová, vzťahuje povinnosť a z pohľadu Kanady tri krajiny majú ešte stále vízovú povinnosť. Naďalej spolu s úradmi Spojených štátov v rámci rozhovorov nastojíme na plnej reciprocite, to znamená, že mali by sme získať oslobodenie od povinnosti aj pre občanov Polska, Cypru, Rumunska, Bulharska. Niekoľko pripomienok k situácii so Spojenými štátmi. E, viete, že majú vízovú povinnosť. Takisto majú systém ESTA pre ľudí, e, ktorí e, nemusia alebo sú oslobodení od vízovej povinnosti, musia pred vycestovaním požiadať o elektronickú autorizáciu. Komisia musí vypracovať správu kde posúdiť, či ESTA nie je vlastne víza, či preoblečenie nejakým spôsobom, alebo také zatajené víza. Tak to musíte posúdiť a z toho vyvodiť dôsledky. Komisia sa ale vyjadrila, že takúto správu vypracuje, ako náhle bude existovať definitívne pravidlo ESTA a takéto pravidlo ešte americké úrady nepripravili, nevypracovali, čiže táto vec nie je doriešená čo by nám mohlo dať trocha nádeje, pokiaľ ide o vyriešenie tých štyroch e, členských krajín, a teda ich, ich, ich situácie ohľadom e, vizovej povinnosti, je tam viacero návrhov legislatívy pred e, Kongresom Spojených štátov, v rámci ktorých sa snažia predkladatelia zľahčiť tie vízové povinnosti. Je dôležité zdôrazniť aj podporu prezidenta Obamu pre tieto legislatívne návrhy a to je výhodné z pohľadu programu pre zrušenie víz. Teda výhodou je, že došlo k opätovnému zvoleniu prezidenta Obamu. E, sú tam samozrejme aj iné výhody, ktoré plynú z toho, ale on e, je pomerne naklonený rozšíreniu programu oslobodenia od vízovej povinnosti na tieto členské štáty a okrem toho vnímame tendenciu v Spojenom štáte e, podporovať cestovný ruch e, uľahčením vízovej povinnosti a novými výnimkami z vízovej povinnosti, tak aby bol posilnený ten cestovný ruch a potom aj rast. A e, ďalší prístup je ten známy prístup dvojkolajový. Viete, že Spojené štáty majú v rámci svojej legislatívy alebo tých podmienok, v rámci tej legislatívy viaceré podmienky, ktoré sa týkajú programu E, zrieknutia alebo teda oslobodenia od víz. Napríklad tá tretia krajina dotknutá by mala vydávať biometrické pasy alebo cestovné doklady. E, viete, že v tých predchádzajúcich nariadeniach je aj u nás tá požiadavka na biometrické cestovné doklady. Čiže prostredníctvom implementácie tohto nariadenia naplníme e, tú požiadavku nariadenia o vízovej povinnosti. Predpokladali sme, že bude podpísané memorandum o porozumení so Spojenými štátmi, tak aby e, tie požiadavky, ktoré sa týkajú oslobodenia od vízovej povinnosti, ako, e, je napríklad, ako sú napríklad biometrické cestovné doklady, takže e, my naplníme tie požiadavky z ich legislatívy našim nariadením. A potom tá druhá kolaj, to sú veci, ktoré sa týkajú prvej, prvého piliera presadzovanie zákonnosti a spolupráca policajná. Tam e, sme e, uzavreli bilaterálne dohody so Spojenými štátmi. To je ďalšia podmienka, ktorá musí byť naplnená na to, aby e, ten program oslobodenia od výzovej povinnosti bol k dispozícii. My sme na žiadosť parlamentu posúdili tento dvojkolajový prístup vo svetle Lisabonskej zmluvy. My sme E, my tam máme teda k správe aj patričnú prílohu, e, kde sú vysvetlené výsledky tej analýzy zo strany komisie a domnievame sa, že ten e, dvojkolajový prístup po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy stále platí, ale kontrolovali sme aj to, či tie bilaterálne dohody, ktoré boli uzavreté medzi členskými štátmi a spojenými štátmi, či dodržiavajú komunitárnu legislatívu Čiže pokiaľ ide o výmenu informácií o teroristoch a takisto o spolupráci medzi policajnými zložkami. Komisia sa vyjadrila vo svojej správe, že existuje tu problém z pohľadu ochrany osobných údajov, keď sa pozrieme na existujúce rámcové rozhodnutie o ochrane osobných údajov vo forme tretieho pilieru. Chcel by som vás vyzvať k tomu, aby ste sa podobne oboznámili so správou komisie tomto ohľade, pretože to bolo vypracované veľmi pozorne. My nehovoríme o tom, že členské štáty s bilaterálnymi dohodami alebo niektoré z tých krajín porušujú komunitárne právo v tejto veci. Ale sú tu isté obavy, pretože tie dohody nie vždy jednoznačne eh, objasňujú všetky body, napríklad eh, premočacie doby, eh, teda obmedzenie účelu, pardon, obmedzenie účelu, ale možná náprava takýchto obáv je už pripravená. Konkrétne ide o rokovania tzv. dohôd zastrešujúcich, ktoré by doplňali tieto bilaterálne dohody a ktoré by nám umožnili e, tam zakomponovať všetky potrebné zabezpeky. Posledná vec vo vzťahu k Spojeným štátom. E, v legislatíve tiež e, majú isté podmienky, ktoré sa týkajú mier odopretia víz a takisto miery tých, tých pr- predlžených, prekročených alebo prekročených pobytov. 3% e, sú tie, tie, tá, je tá miera prekročenia a len Cyprus sa tam e, nejakým spôsobom dostáva, ostatní sú nad rámec. Sú iné možnosti pre e, ministerstvo ochrany, domochrany, domobrany, ako to riešiť keby mali e, systém e, kontroly na letiskách, e, také výstupné kontroly na letiskách, tak by dokázali kontrolovať prípady prekročenia víz, víz udelených víz. My sa zaoberáme s kolegami zo Spojených štátov, ako by sme to vedeli monitorovať, pretože to by umožnilo aj Polsku zúčastniť sa tohto programu oslobodenia od vízovej povinnosti pričom e, tie ďalšie dve krajiny by e, e, prekročili ten 10-percentný prach. A nakoniec Kanada, otázka Kanada, Česká republika, myslím, že tento spor viedol k tomu, že minulý rok sa parlament vyjadril v tom ohľade, že by sme mali zefektívniť náš mechanizmus reciprocity, pokiaľ ide o udalosti za posledné dva roky. V tej správe nájdete veľmi podrobný prehľad o schôdzach, ktoré sa uskutočnili. E, treba si to ujasniť. Z e, tej fáze dva roky dozadu e, bola dohodnutá tá sekvencia krokov, ktorá by umožňovala pred prijatím alebo pred nadobnutím účinnosti novej legislatívy v oblasti azylu zrušiť vízovú povinnosť, ale to nefungovalo, pretože došlo k nárastu E, nepravých žiadateľov o azyl v Kanade, ktorí využili veľmi štedrý systém, hlavne pokiaľ ide o tie príspevky, ktoré sú vyplácané žiadateľom o azyl. E, môžem vás ešte informovať, že 2-3 dní dozadu, 15. teda, 3 dní dozadu, 15. decembra, nadobudla účinnosť v Kanade e, nová E, legislatíva pre azyl, ktorá bude výrazne znižovať dĺžku konania azylového pre žiadateľov azyl, ktorí pochádzajú z niektorých krajín, ktoré sú považované za bezpečné krajiny. Krajiny určené kanadskými úradmi. To by viedlo k takému urychlenému procesu, ktorý by trval 30 45 dní, zatiaľ čo v súčasnosti to konanie podľa informácií kanadských úradov trvá 600 dní. To by malo fungovať ako odrádzajúci moment a to hovorí aj kanadská strana, ako náhle táto legislatíva bude e, tie účinky mať, e, tak potom by Kanada mala zrušiť vízovú povinnosť v prvom rade pre českých občanov a takisto potom následne pre Rumunsko a Bulharsko, ako náhle naplnia sa aj tie ostatné podmienky. Čiže my čakáme na eh, implementáciu tejto legislatívy zo strany kanadských eh, úradov a chceme sa pozrieť na to, aký bude dopad, aký bude výsledok pre počet žiadostí o azyl. Kanada eh, požaduje aj nejakú spoluprácu zo strany EÚ, zo strany členských štátov v tomto ohľade tak ako je česko-kanadská otázka, a sú tu samozrejme aj žiadateľe o azyl z iných členských krajín e, v Kanade, e, je to taká hra faktorov push a pull. Tie faktory, ktoré sú tie faktory typu push, tie by mali byť riešené prijatím novej legislatívy. Ale takisto by to malo byť aj formou technickej spolupráce z EÚ, keď napríklad e, realizujú návraty občanov EÚ do EÚ alebo keď ide o správne informovanie občanov e, v zmenách legislatívy Kanady. Ale komisia, a tým končím, pán predseda, komisia vždy zdôrazňovala, že takéto formy spolupráce by sa nemali stať novým predpokladom zrušenia vízovej povinnosti Kanady, zo strany Kanady. Ďakujem. Okay, thank you, Mr. Koister. Ďakujem pekne, pán Koister. A teraz, pokiaľ ide o niekoľko otázok, keďže na konci dnešného zasadnutia čaká sa stretnutie koordinátorom, takže musíme dbať o čas. Tak vidím, že do diskusie sa hlási pán Alvaro. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Diskusia, pokiaľ ide o mechanizmus reciprocity pri vízach, tak to už e, nás prevádza dlhšie. Je to ako ponorka, pokiaľ ide o e, správu, ktorá sa e, týkala pozastavenia vizovej povinnosti, teda takto tam vnikla ako ponorka, a potom sa to stalo takou centrálnou diskusiou. Je to ľahko pochopiteľné, keď si vezmeme, že parlamentu zastupuje 27 členských krajín, ale pokiaľ ide o tie rancové dohody e, o vizovej povinnosti, tak nie je tam zastúpených 27 členských krajín už viac ako rok, šťastie e, aj úspešne, e, som spolu s komisiou, spolu s radou e, prekonal niektoré prekážky v tých diskusiách a snažil sa dopracovať niektorým výsledkom. Jeden z tých podstatných dôvodov je, že občania nechcú, občania EÚ nechcú byť delení alebo klasifikovaní do občanov prvej a druhej triedy, tak to v prípade niektorých tretích krajín v tejto oblasti, to je úplná samozrejmosť pre Európsku úniu, že žiadny členský štát nebude mať vyššiu hodnotu alebo nebude klasifikovaný vyššie, ale potom ani občania teda, že nebudú klasifikovaní nejakým spôsobom e, nie je možné, alebo nechceme dovoliť, aby sme boli považovaní ako, alebo teda videní ako občania niektorých tretích krajín, čiže toto sú veci, ktoré ovplyvňujú túto diskusiu, ale nemyslím si, že tá hodnota tej diskusie E, má byť nastavená ako diskusia nejaká o obchodných veciach. E, je to niečo iné, ako keď hovoríme o dohode o voľnom obchode so Spojenými štátmi alebo s Kanadou. Ďalšia vec, ktorá sa netýka tej podstaty e, tej veci, ale skôr sa to týka toho, ako nastavíme ochranu osobných údajov tam podľa toho, čo hovorila komisia, tak necháva to priestor na na výklady. E, nechcem teraz e, sa tu sporiť o detaily, či sa máme kvôli tomu starosti, alebo robiť si starosti, alebo nie. E, je ale skutočnosťou, že členské štáty, okrem iného Rakúsko, boli nútené poskytovať niektoré údaje Spojeným štátom práve pod tlakom, že nebudú mať možnosť bez vízového styku. Toto, takéto donútenie alebo takáto, takáto skutočnosť, a teda otázka, či to je v v súlade s komunitárnym právom a každopádne nespochybnila to komisia, dochádzalo k takémuto tlaku a boli krajiny, ktoré boli dané do takéto nemilej situácie a je možné, že sa tu ocitajú v stave protiprávnom a nebudú môcť konať v súlade s komunitárnym právom, keď budú chcieť naplňať niektoré požiadavky, e, ktoré sa týkajú bezvizového styku. E, niektoré veci boli v pondelok koreperom odmietnuté, e, čo je polutovania hodné, jedným jediným hlasom, pričom je vypožadovaná jednomyselnosť. E, myslím si, že z tých politických skupín jasne vyšiel signál o podpore takejto snahy parlament má s komisiou posilnene spolupracovať tak, aby našiel východisko z takejto situácie a aby aj na rade sme dokázali nastoliť tú potrebnú väčšinu, tak aby to pozastavenie, aj tá možnosť reciprocity bola doriešená a ja dúfam, že sa nám to podarí doriešiť v nadchádzajúcom kvartáli. E, myslím si, že sme už na dobrej ceste, aby sme s komisiou sa dohodli a potom si len ťažko mi predstaviť, že rada sa e, nepripojí tejto dohode. Ďakujem pekne. Thank you. Mr. Ensiu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Hovorím rumúnsky predstaviteľ. Ďakujeme komisii za prednesenie správy. Vlastne e, už v 7. roku kedy je situácia rovnaká. Tieto správy len popisujú situáciu, ale vlastne nenavrhujú riešenia, ktoré by EÚ mohla prijať, aby sa tieto veci aj vyriešili. Čiže máme s tým dosť veľký problém, pokiaľ je o reciprocita vízovej povinnosti. Pri existujúcej legislatíve na úrovni EÚ sa vlastne neposkytujú žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by sme mohli využiť, aby sme riešili otázku tých krajín, ktoré poškodzujú, alebo respektíve nedodržiavajú princíp reciprocity. Napríklad e, diplomatické postupy, ktoré sa uplatňujú aj voči tretím krajinám, v podstate nefungujú. To, o čom hovorí pán Alvaro, by mohol byť nejaký nový mechanizmus alebo nový mechanizmus reciprocity by mohol byť eh, prerokovaný medzi radou a parlamentom a ten by sa mal prijať čím skôr, aby sme nakoniec mali skutočne účinné prostriedky a no dôveryhodnejšie prostriedky, ktorými by sme prinútili tretie krajiny, aby dodržiavali svoje záväzky a povinnosti. Ale mám na komisiu otázku. Poprvé, pokiaľ ide o tému Kanada. Markovať s Kanadou je určitý časový rámec, ktorý e, by mal byť dostačujúci na vyriešenie problému. Ale v podstate hovoríme o imigrácii a tak ďalej. Často počujeme rôzne sľuby, ale že by sa niečo naozaj v praxi prejavilo, to proste v reále nevidíme. Pokiaľ ide o Spojené štáty, teda USA, tam vlastne už e, hovoríme o lehote. Tam v podstate sa ukazuje, že e, systém vstupu a výstupu do krajiny a výstupu z krajiny teda nefunguje. Čiže koľko vlastne ľudí nedodržalo dĺžku povoleného pobytu. No a podobne ako ešte aj, aj v otázke Japonska. E, ja viem, čo sa asi stane čo po 31. decembri 2012 keď e, vlastne súčasná dohoda vyprší. Čo sa stane? Bude predlžená, alebo ako ostaneme z časového hľadiska? Čo sa bude diať? Dobrý pani poslankyňa. Ďakujem za úspechy, ktoré sme dosiahli s niektorými krajinami, napríklad Japonskom s Brunajom ale sú tu ešte stále určité napätia, hlavne voči USA a Kanade. Neboli by nás, nemalo by nás prekvapovať, že sú niektoré krajiny, ktoré nie sú veľmi náchylné spružniť vízovú politiku. Chcem sa zmeniť o správe, ktorá sa týka postupov a konaní. E, kedy dostaneme túto správu? Komisia hovorila o aspektoch push-pull v súvislosti s Kanadou. Mohli by ste nám povedať troška viac aj o azilantoch. Hovoríme o dobrej spolupráci. Zaujímavá by ma odpoveď komisie na túto tému. Pán predseda navrhuje. Máme tu pred sebou niekoľko bodov ešte, ktoré treba riešiť. 17 obsahuje teda aj správu medzi e, C a Ukrajinou v súvislosti s vízami a potom ešte, ešte aj dohodu s Moldavskom v súvislosti s vízami. Obe tieto otázky má prezentovať pán de Koister za komisiu a zda by ste mohli najprv reagovať na tie otázky, o ktorých bola reč. A potom samozrejme pán Moraes ako spravodajca pre otázky Ukrajiny, tie by, ten by sa potom mohol vyjadriť. Takže poprosíme najprv pána de Koistera a potom dáme priestor poslancom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, dnes to bola vlastne prvá prezentácia a prvá výmena názorov o správe a už sme v roku vlastne pomaly v roku 2013, keď sa bude ďalej diskutovať o tejto správe a konkrétnych otázkach, ktoré sa v správe spomínajú. Samozrejme, my sme plne pripravení pokračovať v tejto výmene názorov. Pokiaľ ide o otázky, ktoré boli teraz predostreté, v prvom rade, pokiaľ ide o spoluprácu orgánov v oblasti presadzovania práva. Samozrejme, e, bolo by dobré vlastne mať celoeurópsku dohodu z USA, aby nemuseli takto si uzatvárať USA jednotlivé štáty takéto dohody. No, momentálne ten štruktúr, tá štruktúra pilierov vlastne tá už e, bola ukončená a ale vieme už, že prvne, než to vypršalo, tak už štáty si uzavreli bilaterálne dohody. Takže teraz by bolo dobre, keby existovala celoeurópska, teda dohoda EU a USA. A možno by sme ale sa boli pustili do veľmi dlhých rokovaní z USA a potom ešte proces ratifikácia. a Toto vlastne je zámienkou <clears throat> alebo bol by zámienko pre USA e, ďalej proste odsúvať riešenie výzvej otázky voči niektorým krajinám EÚ. Samozrejme, existuje aj historické vysvetlenie v súvislosti so zmluvou pre takéto postoje. Samozrejme, efektívnosť je dôležitá, pretože väčšina členských štátov EÚ už má dohodu s USA teda, pokiaľ ide o časové hľadisko z USA a Kanadou, teda konkrétne v prípade USA veľa bude závisieť o to, ako sa príjme nová legislatíva o možnom zrušení vízovej povinnosti a takže uvidíme, ako sa toto bude v kongrese USA vyvíjať. Pokiaľ ide o Kanadu, nadviažem na to, čo som už hovoril, eh, sme presvedčení o tom, že keď vstúpi do platnosti nová azylová legislatíva, tak by to malo pôsobiť ako odradzujúci prvok a že by vlastne sa mal v podstate znižiť pocit tých falošných žiadateľov o azyl a Kanada by naozaj potom mohla rozhodnúť o tom, že zruší vízovú povinnosť aspoň pre českých občanov, ale možno, ak sa splnia aj ďalšie podmienky, tak aj pre Rumunsko a Bulharsko. A, čiže my nestanujeme nejakú, nejaké časové hľadisko alebo ako lehotu, ale v podstate stále budeme v permanentnom kontakte ešte s kanadskými orgánmi a budeme sa tejto téme venovať. Pokiaľ ide o Japonsko, nehovorím ešte zatiaľ o tom, že by sa malo natvrdo predlžiť, e, teda to, e, natvrdil, že by sa mala predlžiť platnosť tej dohody, ktorá súvisí e, s Rumunskom, ale pripravuje sa návrh nového riešenia. Budeme samozrejme v kontakte s druhou stranou, aby sme stále udržali to smerovanie. Pokiaľ ide o správu ESTA, tam je jasné to, že budeme hodnotiť len systém ESTA, či je dostatočne ekvivalentný nášmu významnému systému a postup, postupom. Nakoniec to zavlečné pravidlo môže viesť k určitým zmenám v súčasnom fungovaní amerického systému ESTA. Potom tzv. otázka faktorov push and pull. Áno, môžeme povedať, že niekde sú tie systémy veľmi štedré alebo veľmi veľkorysé. A potom využívajú tieto systémy aj tí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu. Kanada e, bola príkladom toho, že sa to dá vlastne až zneužívať. A aj orgány nie vždy celkom korektne zasahovali. A bolo aj niekoľko takých prípadov, kedy sa ponúkla ochrana občanom a potom Kanada preto žiadala aj preto aby sa pracovalo na tzv. push faktore v členských štátoch, aby bolo jasné, či tá či nás forma spolupráce, a hovoril som o, korektných, o korektnom informovaní, pokiaľ ide o azylovú legislatívu v Kanade, takže Kanada má záujem na takéto spolupráci, takže naozaj tieto tzv. push a pull faktory, tak tie by mali viesť eh, k otvorenosti pre spoluprácu. Je tu riziko, že sa budem opakovať. opakovať pardon. Nie je potrebné snažiť sa vytvárať nejaké nové podmienky pre, ohľadne vizovej povinnosti pre ostatné členské štáty. Ak dovolíte, teraz sa budem venovať ďalším dvom otázkam a s vašim láskavým dovolením zlúčim aktualizovanú e, formu dohody o víza aj povinnosti pre Ukrajinu aj Moldavsko. Samozrejme, sú to dva samostatné spisy a bolo by ich treba posudovať samostatne, ale nemali by sme schovávať ani to, alebo za, proste zakrývať, že sú to aj spoločné čaty. Dovolte mi pripomenúť, že dohody o e, zvýšení vízovej alebo uľahčení vízového vstupu s Moldou vlastne už, s Moldavskom plate od roku 2008 a vlastne došlo k prehodnocovaniu tejto dohody v roku 2009 a poukázalo sa na, niektorých, na niektoré aspekty, ktoré nefungujú aj z hľadiska výkladu. A už to stačilo ako dostatočná základňa na to, aby sa povedalo, že tu bude potreba prehodnotiť tieto e, dohody. A to sa týkalo aj nejakých ďalších piatich balkánskych krajín, kde sa hovorilo o prehodnotení e, takýchto dohôd o uľahčení vízovej spoločnosti, pretože niektoré krajiny vlastne už dostali takéto uľahčenia alebo zrušenie víz. Ďalšia situácia sa týka Ruska. No, komisia naozaj získala mandát na opätovné prejednanie e, dohody o uľahčení výzového styku aj s Ruskom, ale tieto rozhodovania ešte nie sú ukončené a preto v súčasnosti hovoríme len o Ukrajine a Moldavsku, že tam dôjde ku e, zvýšení, dôjde ku zvýšení úrovne existujúcej dohody. E, pokiaľ ide o počet týchto žiadostí, tak z Ukrajiny to bolo 1 142 tisíc, Moldavsko 54 700. Takže keď sa zhodnotí, či proste niečo funguje alebo nefunguje, tak ako e, je to načrtnuté aj v hodnotiacej správe komisie, tak asi si môžeme pripomenúť aj ten fakt, že o týchto veciach sa rokovalo v roku 2006-2007, čiže dlho predtým ešte, než bol prijatý vízový kondex, kodex, ktorý sa opäť vrátil ku téme harmonizácie e, víz a vízových aspektov v rámci Schengenu. Takže dohody súčasné, ktoré sa týkajú uľahčenia vízovej povinnosti, Chcem teda povedať v tejto súvislosti, že pokiaľ ide o Rusko, Moldavsko a Rusko, tam tie dohody nie sú recipročné. Naši cestujúci nepotrebujú víza na Ukrajinu ani do Moldavska. Čiže treba brať do úvahy samozrejme aj niektoré želania, ktoré tre- príslušné tretie krajiny vyjadrili. Čiže dohody o uľahčení vízového styku v fungujú dobre. V podstate počet odmietnutých víz je z Ukrajinou je na úrovni 3,3, ale s Moldavskom je to na úrovni 9,7. Ale celkovo do, do, doterajšie e, systémy vlastne umožňujú uplatnenie niektorých kategórií návštevníkov, a je tam aj viacero kategórií víz, napríklad 35 E, víz je na viacnásobný vstup, pri Ukrajine a pri Moldavsku je to 33%. Čiže už to funguje dobre a je tu samozrejme priestor aj pre rozšírenie celkového e, záberu a pôsobnosti tej, týchto dohôd. Samotný text, ktorý máte pred sebou, vlastne prináša zmeny vo viacerých aspektoch. Asi si spomeniete na to, že a jedna z dôležitých vecí, ktorá sa týka uľahčenia vízového styku, sa týka aj zjednodušenia postupov. Napríklad pokiaľ ide o jednotlivé kategórie. Pri Moldavsku sú existujúce kategórie a tie sa rozšírili. Napríklad pre rodinné návštevy alebo návštevy rodinných príslušníkov tam nie je len uľahčenie pre ukrajinských občanov, ktorí navštívia svojich príbuzných v EÚ, ale ide aj o ukrajinských občanov, ktorí navštívia e, občanov EÚ. Čiže tam bola určitá medzera predtým v tejto dohode. Ďalej, ustanovenia o, o viacnásobnom vstupe, tie sa veľmi spresnili v niektorých kategóriách obe dohody zdôrazňujú, že víza na viacnásobný vstup by sa mali vydávať až na obdobie do 5 rokov. Čo to ale znamená? Môžem vám povedať, že eh, v jednotlivých prípadoch eh, konzuláty posudzujú tieto víza troška ináč. Až toľko víz na 5 rokov sa, teda nejaký veľký počet sa nevydáva v praxi, pokiaľ ide o tieto víza na viacnásobný vstup. Takže e, navrhuje sa, aby to bolo 5 rokov natvrdo, pokiaľ nebude konkrétne v dohode na základe určitých podmienok stanovené ináč. Takže keď napríklad žiadateľ žije ďaleko od konzulátu a, sa, a žiada, aby e, sa jeho vec vybavila v krátkom čase, bez toho by proste nemusel a, a bez toho by musel čakať na 10 dní, o ktorých hovorí dohoda. Pre Moldavsko toto ešte vlastne neplatí. Ďalej, pokiaľ ide o zrušenie vízovej povinnosti, pre Ukrajinu sa zaviedli ďalšie nové kategórie. V podstate až tak mnoho toho zase pre Moldavsko nie je, pretože vlastne je tu už existujúca. Proste pre Moldavsko už máme od začiatku pomerne dlhý takýchto zoznam kategórií. Ďalej, v oboch dohodách boli doplnené e, určité údaje pre tzv. outsourcing, pre subdodávateľské spôsoby dodávania. Totiž v minulosti o tieto dve krajiny hovorili, že majú pochybnosti o právnom charaktere, o zákonnosti toho, čo sa má platiť za ten outsourcing, pretože cena víz v takýchto prípadoch je 35 eur. Ak zaplatíte služobný poplatok 25 eur, tak vlastne čo potom ešte bude treba platiť navyše pri outsourcingu. Čiže tieto veci sa upresnili, pokiaľ ide o outsourcing. Ďalej je tu ešte posledná vec a toto som si nechal na koniec, pretože je to asi naj, najsexy téma a to je e, zrušenie vidovej povinnosti pre služobné pasy. Podľa zmluvy, ktorá platí už teraz, týka sa to diplomatických pasov v súvislosti s Ukrajinou a Moldavskom myslím, že je celkom normálnym vývojom. Aj to, že pôsobnosť eh, zrušenia výzovej povinnosti sa rozšíri a vlastne sa schválila výnimka pre služobné pasty za podmienky, že budú biometrické tieto pasy. A v Ukrajine ešte nemajú zavedené biometrické pasy, v Moldavsku áno, ale e, pre Ukrajinu tam bolo doplnené vyhlásenie, že ak dôjde ku e, zneužitiu tejto zrušenej výzovej povinnosti, alebo ak budú problémy s verejným poriadkom, tak Európska úzia, únia môže vlastne e, zrušiť alebo pozastaviť uplatňovanie tohto ustanovenia. Pre Moldavsko sa to tiež položilo na papier a vlastne Došlo k výmene informácií listami v písomnej forme medzi komisiou a Moldavskom. predpokladá sa, že obe dohody budú uzavreté, hoci počuli sme aj niektoré negatívne vyjadrenia ohľadne tých služobných pasov v súvislosti s Ukrajinou. S myšlenkou, že to nie je dobrý nápad v súvislosti s Ukrajinou, aj pokiaľ ide o E, stav právneho štátu na Ukrajine, ale komisia vlastne sa vyjadrila aj v rámci LIBE, aj v rámci výboru AFED k tejto téme s tým, že vlastne keď sa poskytnú nové kategórie, napríklad organizá- predstavitelia e, organizácií občianskej spoločnosti a tak ďalej, tak toto nie je dar vláde, ale je to dar ukrajinským občanom. Čiže ak dôjde ku zrušeniu vízovej povinnosti u služobných pasov, tak by to nemal byť dôvod na blokovanie ratifikácie. Takže, dámy a páni, toto je to najdôležitejšie, čo sa týka tých závažných prvkov v súvislosti e, s dohodou o uľahčení vízového styku s Ukrajinou a Moldavskom. Čiže 30. 1. júla, respektíve 27. júna, to sú dôležité dátumy. A ešte prebieha dialog o liberalizácii s týmito krajinami a tie aktualizované a modernizované, upravené dokumenty by nám mali uľahčiť cestu k dosiahnutiu záverečného cieľa. Ďakujem. Pán predseda ďakuje komisii a pánovi de Koister. A Ďakujem teda za zhrnutie správy a teraz dáme správy, e, slovo pánovi Moraesovi, ktorý je zodpovedný za Ukrajinu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Viem, že máme málo času. Chcem len reagovať na to, čo povedala komisia a dostanem k téme. A jasne, z, komisie, z toho, čo komisia vyjadrila, je zrejme, že sú tu určité technické odborné úpravy e, v dohode čo jednoznačne predstavuje zlepšenie pre ukrajinských občanov. Z hľadiska parlamentu je taktiež dôležité poukázať na to, že je tu obsiahnutý aj politický prvok a minulý víkend e, sme si na plenárke, a teda minulý týždeň sme hovorili o tom na plenárke a komisia sa o tomto tiež zmienuje, že je tu rozdiel v tom smysle, že to nie je odmena pre ukrajinskú vládu, ale to je odmena akoby, alebo zlepšenie pre ukrajinských občanov. Môj názor je, že samozrejme, ak sa pozrieme na e, úroveň alebo počet zamietnutých žiadostí a aké sú tam e, úpravy, napríklad e, zrušenie vízových poplatkov 70 eur a potom e, víza na viacnásobný vstup a tak ďalej. Všetko toto je v súlade s tými zlepšeniami, ktoré, o ktoré máme záujem pre občanov Ukrajiny. Ale samozrejme, predpokladáme, že v AFETE ešte prebehne debata a má to aj svoj politický rozmer. Pokiaľ ide o výbor LIBE, myslím si, že toto je dobrá dohoda a ako spravodajca určite som nováčkom v týchto diskusiách, pokiaľ ide o Ukrajinu. Myslím, že tie navrhované úpravy sú veľmi dobré a som spokojný s tým, čo sa deje, len by som chcel zdôrazniť ešte politický rozmer tohto procesu chcem zdôrazniť aj to, že je to vlastne politický nástroj, ktorý máme k dispozícii aj v tejto zložitej situácii. AFED sa tiež vyjadrí k tejto téme a ja myslím, že 22. januára to je zatiaľ stanovený dátum, ale možno sa ešte zmení. Ak teda budú nejaké iné názory, rád si ich vypočujem. Myslím, že tu už nie je mnoho kolegov prítomných. Zistil som, pán predseda, že tu je dosť chladno na z miestnosti. Cítiť aj vy, že je tu chladno? Ja úplne mrznem túto v tejto sále. Ja som myslel najprv, že to len mne je zima. Takže... Ja to hovorím, e, neviem, pretože som Brit, že sa mi zdalo, že je tu zima, ale naozaj je tu chladno. Takže ešte uvidíme, ako to dopadne celá táto téma v AFETE. A potom vlastne aj na základe toho, čo prebehlo minulý týždeň na, plenár, na plenárke, myslím, že bude zaujímavé vypočuť si názory skúsenejších kolegov. Ale vlastne v súlade s tým, ako tento postup zatiaľ prebieha. Myslím, že tie úpravy sú veľmi dobré a pokiaľ ide o náš výbor, určite budeme pozorne načúvať aj stanovisko výboru AFET. Ďakujem pekne, pán Moraes nemusíte mať obavy. Je to ozaj e, veľmi významné bremeno na vašich pleciach táto téma, ale e, vývoj je dobrý. Neviem, teda, neviem, iní hovoria, že tam býva dosť horúco na výboroch. A teda predseda hovorí, nemusíte si robiť starosti. Pán Protasievič, nech sa páči. Tiež máte taký pocit, že je tu chladno, hovorí predseda. Pán Protaševič, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ak dovolíte, budem hovoriť po polsky. A stručne, viem, že máme málo času a čas beží. Bielorusko, teda pokiaľ ide o Európsky parlament, aj, teda samozrejme máme na zreteli nielen E, dodržovanie ľudských práv a občianských práv nielen v rámci EÚ, ale aj smerom tam, kde e, sa veci menia z hľadiska vývoja v tesnom susedstve EÚ. Takže rád by som práve sa venoval otázke dohody o uľahčení vízového styku s Ukrajinou. E, sú tu určité také mierne cesty, ako cestou občanov e, ovplyvniť vývoj smerom k pozitívnym zmenám. Takže myslím, že v tomto smere EU môže veľmi dobre pôsobiť smerom na veľký počet obyvateľov Ukrajiny. Takže toto sa týka aj Ukrajiny a susedných krajín respektíve EÚ a susedných krajín. Vlastne sme začínali z toho istého východiského bodu nedávno, nakoniec aj v Polsku, aj v Českej republike alebo v pobaltských krajinách. Občania, novinári, pracovníci mimovládnych organizácií a E, iných skupín, ktoré sa zúčastňujú výmenných programov medzi krajinami, alebo aj mladežnícke skupiny, aj miestne orgány e, toto môžu vlastne tiež e, teraz si všímať, že nastáva určitý vývoj. A naozaj sa dá vnímať, že dochádza k pozitívnym zmenám. A pokiaľ tie krajiny sa približujú k, k európskym štandardom. Vypočuli sme si správu predstaviteľa komisia. Tam sa hovorí nielen o tých odborných aspektoch, ale je tam obsiahnutý aj ten politický rozmer a politická váha. Pozitívne stanovisko ze strany Európskeho parlamentu vlastne má tiež pozitívny dopad voči týmto krajinám, ktoré susedia s nami. Má to aj strategický význam. Predseda ďakuje a vraví, že nemáme ďalších, ktorí by sa hlásili do diskusie, takže nech sa páči, poprosím predstaviteľa komisie, či si želá niečo doplniť. Pán de Cloister, nie. Tak potom ak nie, tak ďakujeme pekne aj za diskusiu. A teraz časovo sme celkom presne. Začína zasadnutie koordinátorov, ktoré začne o niekoľko minút a budeme mať uzavreté zasadnutie. Dúfam, že ale príde dosť koordinátorov na to, aby sa mohlo vôbec zasadnutie konať. Zatiaľ ďakujem a prerušujem zasadnutie.